Hovorilo sa to o tom, že matka na rodičovskej dovolenke to umožní flexibilné úväzky a umožní im to vrátiť sa skôr do zamestnania a sklbiť svoju prácu s výchovou. Myslím, že zosúľaďovanie pracovného a súkromného života je jednou z priorít a pani komisárka aj v tejto veci veľmi intenzívne pracovala. Takže na flexibilných pracovných úväzkoch v nech závisia niektoré ekonomické odvetvia a my by sme si nemali pliesť z zavádzanie istôt pre, pre zamestnancov so zrušením niektorých druhov úväzkov, ako je napríklad práca na žiadanie alebo nulový počet hodín. Musíme ísť cestou primeranej regulácie a nie zákazu. Ďakujem pekne, pán Detien. Nech sa páči, ďakujem pekne, pani predsednička, vážená pani komisárka. Ja vítam zlepšenie, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť posunenie minimálne práva 200 miliónov zamestnancov, pretože ten, kto má zmluvu, sa môže na ňu aj odvolávať. Avšak je zahambujúce, že Nemecko ako hospodársky najsilnejšia krajina a, a najnižšiu malosť do Európy je, je dobré, aby sme dávali a, viacej práv zamestnancom. No a, a preto na neskôr do jedného týždňa od prvého dňa mala byť predložená pracovná zmluva Eh, vysvetliť, prečo zamestnávateľia eh, v prípade, že nepredlžia zmluvu, to urobia. No a Nemecku sa vedie tiež debata o bezdôvodnom eh, ohraničení, časovom ohraničení úvesku. Pre mňa by bolo dôležité aj zákaz práce na vyžiadania. Pre mňa absurdné, aby ľudia, ktorí pracujú menej ako 23 hodín a 32 hodín týždenne, aby boli vyňatí zo všetkých tých zlepšení, členské štáty majú povinnosť robiť viac pre európskych zamestnancov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, to bolo dosť rýchle, pán Detien. Pán Fielner, tiež na jednu minútu. Ďakujem pekne, predsednička. Je až surrealistické niekedy hovoriť tu, hlavne švedským sociálnym demokratom povedať, e, že to nejde no, my eh, náš, eh, nemôžeme regulovať švedský pracovný trh, pretože to eh, nesúvisí nejak so sociálnym pilierom, pretože ja keď si prečítam návrh komisie, tak musím povedať, že táto iniciatíva je jedno z najdôležitejších opatrení komisie na implementáciu sociálneho piliera, ktorá bola prijatá v Göteborgu v minulom roku, ale aj tak sa nič nestalo niekedy švedskí sociálni demokrati sa prebudia a v novembri povedali, že tento návrh je nepriateľný, že môže eh, mať zlý dopady na sociálny model, ale je to nepriateľné, nakoniec hlasovali za, no a teraz ešte chcú eh, tomu skutočne zabraniť. No a preto tu teraz nie sú, vôbec sa nezúčastňujú eh, tejto rozpravy a to je na tom zaražajúce Ďakujem pekne. A v rámci spontánnej časti rozpravy pani Jasloviecka na jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Žijeme v dobe, kedy sa podmienky na trhu práce menia veľmi rýchlo, vznikajú nové formy zamestnania, nové požiadavky na schopnosti a zručnosti. Je to skutočne šialené pre zamestnancov aj zamestnávateľov. Samozrejme, zajistiť zosúladenie súkromného a pracovného života, pretože je to veľmi náročné. Našou povinnosťou je, aby ľudia mali transparentné podmienky a mali zaistenie aj minimálne pracovné podmienky v Európe. Vo výbore EMPO sme vyjednávali veľmi tvrdo a podarilo sa nám smernicu, ktorá lepšie chráni zamestnancov a zároveň, myslím, prepáčte kolegyňa, musíte spomaliť. Musíte spomaliť. No a na druhej strane to nemôže nadmerne zaťažovať zamestnávateľov, musí rešpektovať rôzne pracovné modely v rôznych členských štátoch. Rado by som obratila pozornosť za implementáciu spoločných požiadaviek pre poskytovanie informácií o pracovných podmienkach v písomnej podobe. Do 7 dní od nástupu do pracovného pomeru širšie informácie do 14 dní ale som veľmi rada, že sa tam zavedli niektoré obmedzenia. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Kirtan Darling, nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. V roku 2016 výbor pre petície v Európskom parlamente si priamo vypočul zamestnancov McDonald's v celej Európe o ich pracovných dohodách a pracovných podmienkach ako súčasť ich kampane Unhappy Meal. No ja som s nimi pracoval a bol som inšpirovaná hlavne mladými zamestnancami v eh, priemysle rýchleho občerstvenia, ktorí sa rozhodli povedať, že stačilo a zaslúžime si spravodlivé pracovné podmienky a priemeranú mzdu. A tento týždeň sa bude hlasovať o kroku týmto smerom. Eh, návrh pravidel pre transparentné pracovné podmienky nie je taký radikálny, ako by sa pracovalo mne. Páčilo mne. A ja by som chcel tam vidieť explicitný zákaz nulového pracovného času a ďalšie, ďalšiu ochranu všetkých zamestnancov. No a tak ako povedal Európsky DOC, toto, toto zavádza nové pravidlá pre pracovníkov v istých podmienkach, pracujúcich a pracujúcich na zmeny. A, a, toto sú minimálne práva a preto musíme robiť lepšie. Tá narastajúca neistota pracovných podmienok a, a podporuje hospodárskú neistotu a z toho profituje extrémna pravica. Zastavme to. Ďakujem pekne pani Tomašič. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani predsednička Európska únia musí naďalej zastupovať a bojovať za dobré podmienky na svetovej úrovni. Nech sa rozvíjajú, vytvárajú sa nové pracovné možnosti, ale nemôžeme spochybňovať aj štvrtú priemyselnú revolúciu. Nové flexibilné možnosti zamestnania môžu tiež tvoriť nové príležitosti pre e, digitálne hospodárstvo, avšak je tiež potrebné, aby boli zaručené zdravé pracovné podmienky, takže každý musí respektovať eh, právo na pracovnom trhu, ktorý sa veľmi dynamicky rozvíja a mení. Treba eh, záruku pre eh, spoločnosti, ktorá bude v rovnováhe tak pre podniky, zamestnávateľov ako aj zamestnancov pani Kuneva Ďakujem pekne. Predsedníčko, my musíme zaistiť eh, predvídateľné pracovné podmienky v Európe, ako to môžeme urobiť, eh, ak tam nezaradíme milióny zamestnancov, pretože to sa stane, ak budeme hlasovať za výsledky trialógu. Budeme akceptovať eh, neistú prácu, pretože návrhy rady nechránia viac zamestnancov vytvárajú viac flexibility. Prečo všetci zamestnanci nedostávajú nevyhnutné informácie o ich pracovných podmienkách a mzde od prvého dňa zamestnania. Je tu veľa SZČO, tzv., ktorí sú však normálni zamestnanci, Všimli sme si mm, tie požiadavky žltých hviezd a zamestnancov celej Európe vlastne my ich musíme počúvať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán to nie. E, chceli ste vystúpiť v rámci spontánnej časti našej rozpravy, pán áno. Dobre, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsedníčka. Pracovné podmienky sú veľmi dôležité, pretože to je jeden z najdôležitejších elementov našej práce ako tieňový spravodajca pre EPP vo výbore pre právne záležitosti. Som sa venoval tejto smernici zúčastnil sa zasadnutí e, s predstaviteľmi úborových zväzov, zamestnancov, zamestnávateľov na Malte a je skutočne zaražajúce, čo sme si tam vypočuli zamestnanci, ktorí začínajú pracovať bez pracovnej zmluvy, nepoznajú svoje mzdu. No a zamestnanci, ktorí sú povinní zúčastniť sa školenia, ale musia za ne platiť. A to je, to sa deje aj vo verejnom sektore, takže e, táto smernica e, dáva stále jasný signál, e, musí byť dobrá nielen pre zamestnancov, ale aj pre zamestnávateľov a podniky. A podporiť hospodárskú súťaž. Pani Vod, nech sa páči. Ďakujem pekne. V 18. storočí eh, baníci, ktorí ťažko pracovali, nemali vôbec žiadnu žiadnu pracovnú istotu, rovnako pracovníci prístave v Liverpoolu v 19. storočí. Takže ako je možné, že v 21. storočí, keď sme človeka poslali na mesiaca a sondu na Marse, nemôžeme e, zaistiť pracovnú bezpečnosť pre ľudí e, nulové e, pracovné zmluvy, rovnako dopytové hospodárstvo. Vidíme, že svet sa mení, je to štvrtá priemyselná revolúcia, musíme príjmať eh, legislatívu, aby sme zaručili, že eh, občania budú chránení v tomto novom ekosystéme. Takže zatiaľ, čo eh, britská vláda sa snaží opustiť EÚ a riziko, že konzervatívci sa budú snažiť oslabiť práva, musíme zaistiť, aby dobré, dobrá regulácia pracovných podmienok aj kolektívne vyjednávanie pre všetkých občanov 28 štátov je najlepším spôsobom eh, pre Veľkú Britániu, pre 27 členských štátov, pre eh, všetkých zamestnancov. Ďakujem pekne. Pán Marias. Ďakujem pekne. Opätovne je to tá rovnaká vec. Čo vidíme? Rovnaké politiky EÚ pracovné podmienky. Zase flexibilita, netypické formy práce a nemáme, nepomáhame tým trvalému zamestnaniu, nepomáhame vytváraniu pracovných miest. Toto je veľký deficit. A v tejto smernici sú veľké nedostatky. Okrem toho mali, začať, e, mali by sme e, zastaviť vlastne využívanie ich síl, napríklad náhradní učitelia. V Grécku zastupujúci učitelia sú až rukojemníky, pretože ich pracovná zmluva nie je založená na smernici 1999. Oni mali mať právo na zamestnania trvalý pracovný pomer. Je to vec, ktorá, ktorej sme hovorili aj vo výbore pre petície a malo by to vyriešiť. Ďakujem pekne, pani González. Ja sa ďakujem pekne, vážená pani predsednička, nové formy práce, ako je napríklad práca na vyžiadanie, predstavujú veľkú flexibilitu a nestabilitu. Ľudia musia byť neustále k dispozícii. Existujú ďalšie nové formy neistého zamestnávania a neexistuje príslušná regulácia. Táto smernica bola pôvodne ambiciozná a inkluzívna. Jej cieľom bolo dať istotu ľuďom na pracovnom trhu, avšak je tu množstvo výnimiek, na ktoré sa táto smernica nevzťahuje, napríklad štátni úradníci, štátni zamestnanci, námorníci a tak ďalej. A teda táto smernica nechráni tých, ktorí to najviac potrebujú. Sú to napríklad tá ženy pracujúce v domácnosti, ktoré nie sú dostatočným spôsobom chránené. Pracujúce v domácnosti nebudú spodať rozsahu pôsobnosti tejto smernice, no a to je chyba. Treba, aby sme mysleli tiež na týchto ľudí, Nemôže no, podporiť túto smernicu, ktorá nepristupuje správne k tým, ktorí najviac potrebujú ochranu. Ukončili sme spontánnu časť rozpravy. Pani komisárka Tyson, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vážení poslanci, už som sa poďakovala spravodajcovi, avšak dovolte mi poďakovať sa aj tieňovým eh, spravodajcom a rumunskému predsedníctvu za ich konštruktívne a úspešné rokovania. Vážené poslankyne a poslanci, navrhovanou smernicou o transparentných a predvydateľných pracovných podmienkach zakotvujeme právnom systéme, to, čo je veľmi dôležité pre pracovníkov na súčasnom pracovnom trhu. Nechceme zakazovať nové typy zamestnávania, avšak chceme podporiť e, pracovníkov a e, chrániť ich proti zneužívajúcim praktikám a dať im dostatočnú predvídateľnosť e, v ich pracovnom pomere, tak aby si vedeli zariadiť život E, implementácia týchto smerníc, e, tejto smernice bude záležitosťou e, členských štátov, jednotlivých zamestnávateľov a samozrejme spolupracovníkov tripartity tak, aby vedeli vytvoriť dostatočnú solidaritu a dobré pracovné podmienky pre pracovníkov. Ako som povedala už predtým, pani predsedajúca, tento návrh e, smernice je významným príspevkom do reality Európskeho piliera sociálnych práv a myslím si, že na tento milník môžeme byť právom hrdí. E, dovolte mi e, uzavrieť to tým, že načetnem prepojenie medzi tou touto smernicou a inými iniciatívami, ako je napríklad nariadenie o vysielaných pracovníkov, o e, o opatreniach európskeho e, semestra a vyvažovaní pracovného a súkromného života. Myslím si, že všetky tieto iniciatívy a všetky tieto rozhodnutia poukazujú na to, e, o čo ide komisii, parlamentu a rade. A čo sme dosiahli počas našeho e, mandátu a myslím si, že práve pracovníci sú úplne stredobodom záujmu, našich záujmov. Ďakujem veľmi pekne, pán spravodajkyňa, pani Čambon na jednu minútu. Teda pán Čambon, pardon. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Úplne rešpektujeme to, čo tu odznelo a budem reagovať predovšetkým na tých, ktorí vyjadrili určitú zdržanlivosť voči tejto smernici. Aby vás to mohlo upokojiť, ja som takisto frustrovaný tým, že sme sa nedostali o krok ďalej ale mojou úlohou bolo nájsť rovnováhu a nájsť kompromis. E, čo bolo predmetom kritiky? Boli to v zásade tri kategórie a tri oblasti. vyžadajú sa minimálne 3 hodiny týždenia a 12 hodín mesačne. Chceli by sme, aby sme to pokrývalo e, všetkých, ale je tu tento časový limit. Je to však rozhodne lepšie, než to bolo predtým. Tam sa hovorilo o dvoch mesiacoch. E, ďalej je potrebné, aby Európska e, komisia dohliadala na implementáciu pokiaľ tu bude čoraz viacej 11-hodinových mesačných zmluv, potom je treba prijať potrebné kroky. E, ďalšia záležitosť sa týka vylúčenia niektorých typov e, povolania pracovníkov. Ja to úplne nechápem, napríklad námorníkov alebo e, rybárov. Avšak nebolo možné nájsť kompromisy bez týchto výnimiek. A môžem povedať, že sme sa naozaj snažili túto záležitosť e, intenzívne riešiť. A chcel by som kolegom povedať, aby sa na to pozerali mojou optokou. Je to dobré. Nie je to perfektné, ale je dobré, že budeme mať túto smernicu pre budúcnosť európskych pracovníkov. E, je to určite lepšie než nič. A ja samozrejme rešpektujem vaše ambície. Absolútne ich rešpektujem a rovnako rešpektujem aj váš názor. Aj to, že by ste chceli zájsť ďalej, keď kritizujete ten, ten text. Napriek tomu, že to nie je dokonalé, myslím si, že je to dobrý text. A myslím si, že celý parlament podporí tento návrh. Je to etapa eh, pri vytváraní európskej sociálnej politiky. Ďakujem eh, veľmi pekne eh, budeme hlasovať potom neskôr. Teraz eh, prejdeme na správu pána Lenersa o Európskom orgáne práce. Nech sa páči, pán spravodajca, máte 4 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Európsky jednotný trh je vytvorený na voľnom eh, pohybe, voľnom pohybe eh, ľudí, tovaru a služieb to prináša lepšie blahobyt, e, lepšiu prosperitu a lepší obchod. Avšak Európa je viac než len trh a obchod. Musíme zabezpečiť, že európsky trh je úprimný. Je to trh, e, kde nie sú pracovníci vykoristovaní a kde e, nie sú vytvorené pseudoformy zamestnávania a neexistuje sociálny dumping a musíme byť e, si povedať jasne, akým spôsobom cezhraniční pracovníci sa môžu stať e, obeťou nekalých zamestnávateľských e, praktík. Musíme vytvoriť naozaj veľmi jasné a transparentné pravidlá pri pohyboch eh, na trhu. Preto potrebujeme prísnejšie európske pravidlá, ale aj spravovanie týchto pravidel. A keď hovoríme o týchto pravidlách, na tých sme veľmi tvrdo pracovali za ostatné roky. Za nimi bola totižto myšlienka eh, rovnakej mzdy e, za rovnakú e, prácu. Snažili sme sa chrániť práva pracovníkov, e, predovšetkým ľudí, ktorí pracujú v nebezpečnom prostredí či s nebezpečnými materiálmi. A takisto sme zabezpečili to, že táto úprimnejšia Európa je výsledkom. Samozrejme, tieto pravidlá majú zatiaľ iba hodnotu papiera, na ktorom sú, na ktorom sú napísané E, otázka je, akým spôsobom budú implementované. E, viac ako 70 e, miliónov Európanov pracuje v inej krajine, než v ktorej pochádzajú. A tieto čísla sa zdvojnásobili, tieto počty. A vidíme, že inšpektoráty práce sú v súčasnosti obmedzené vo svojom pôsobení iba na hranice svojho členského štátu. A toto nie je dokonalý systém vytvorením Európskeho orgánu práce vytvárame priestor na cezhraničné kontroly a inšpekcie. Toto je výzva, ktorú berieme veľmi vážne v tomto parlamente, pretože parlament odpovedá na potreby, pretože toto opatrenie navrhla komisia iba pred dvoma rokmi a práve Európsky orgán práce je tým nástrojom, ktorý umožňuje takúto kontrolu reálne vykonávať a zabezpečuje aj to, aby zamestnávateľia si naozaj plnili svoje povinnosti tým, že sa vytvoria medzinárodné inšpekčné týmy a tým, že môžu riešiť prípadné spory, pozrieť sa na problémy, kde neexistujú dostupné údaje, toto je nesmierne dôležité právomoci európskych orgán, Európskeho orgánu práce, pretože práve takéto opatrenia potrebujú samozrejme aj zuby, aby potrebujú nejakú údernú silu na to, aby dokázali presadiť tieto pravidlá. V prvom rade by som sa chcel poďakovať e, pani komisárky Tysonovej bez ktorej iniciatívy by sme tu dnes neboli. Ďakujeme rumunskému predsedníctvu. Mali sme eh, veľmi intenzívny rokovací kalendár a dnes už máme ten výsledok na stole. No a v konečnom dôsledku by som sa chcel poďakovať aj mojim kolegom z ostatných eh, eh, skupín a frakcií. Niektorých z nich už poznám lepšie ako svoju ženu po práci na tejto správe. A ďakujem aj za spoluprácu, ktorá bola veľmi progresívna a orientovaná na budúcnosť. A bez tejto spolupráce by sme toto nedosiahli. Ďakujem veľmi pekne, pani Tyson. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Som veľmi rada, že tu dnes môžem byť pred hlasovaním o vytvorení Európskeho orgánu práce. Vždy som považovala e, toto nariadenie veľmi kľúčové pre umožnenie férovej mobility pracovnej sily v Európskej únii. A jeden e, rok po návrhu, aby sme mohli hlasovať o konečnom, e, konečnej podobe nariadenia. Toto je mimoriadný výsledok, ktorý prispel ku konštrukt legislatívnemu eh, návrhu a spolupráce eh, spolu s zákonodarcov, tak ako to natienil už eh, spravodajca. Chcela by som sa poďakovať pánovi Lenersovi ako spravodajcovi za mimoriadne nasadenie a za mimoriadne efektívne riadenie rokovaní v mene parlamentu. A takisto by som sa chcela poďakovať tieňovým spravodajcom a takisto aj predsedníctvu a rade za e, to, že priviedli túto iniciatívu e, k včasnému e, koncu. Toto bude prvá fungujúca agentúra v oblasti pracovnej mobility. Jej vytvorenie je naozaj potrebné. V súčasnosti 17 miliónov európskych pracovníkov pracuje v inom členskom štáte, než je krajina ich pôvodu. Európsky orgán práce tu bude pre nich, aby mohol zabezpečiť, že pravidlá mobility práce na Európskej únie sú implementované férovým a dobrým spôsobom. Európsky orgán práce bude sledovať tri ciele, ktoré sú rovnako dôležité. V prvom rade e, sa bude snažiť umožniť prístup k informáciám a službám občanov e, pri cezhraničných presunoch a samozrejme tí musia vedieť, aké sú ich práva a povinnosti. A takisto zabezpečí e, to, že ich i právo na informácie, napríklad pri vysielaní pracovníkov, štátov eh, ostanú zachované, rovnako ako pri každodenných prácach a rovnako aj prostredníctvom mobilitných portálov. Po druhé, tento orgán bude podporovať spoluprácu medzi národnými orgánmi ktoré uplatňujú európske predpisy práve pokiaľ ide o oblasť mobility práce tento úrad takýmto spôsobom umožní členským štátom v rámci cezhraničných kontextov aby bojovali proti sociálnym podvodom a zneužívaniu práv zamestnancov a takisto aj bojovať proti nelegálnej práci. Nadvezujúc na výsledky práce Eurojustu a Europolu, táto, tento úrad pre prácu zoskupí národných eh, expertov pod jednou strechou na to, aby sa zjednodušila výmena názorov a ďalšia forma spolupráce. Bez pochyby toto značným spôsobom prispeje k vytvoreniu spoločnej kultúry uplatňovania predpisov na to, aby tu boli efektívne výmeny overených postupov a vzájomnej dôvery. Tento úrad takisto zabezpečí potrebnú podporu, pokiaľ ide o národné inšpektoráty, na to, aby spolupracovali so súladeným spoločným spôsobom. A po tretie, tento úrad takisto zabezpečí rámec pre mediáciu medzi národnými orgánmi, práve pokiaľ ide o problémy, tým, že sa bude podporovať e, kultúra dialógu a mimosúdne formy urovnávania sporov, podporujeme rýchle reakcie práve na takéto spory, kde ide predovšetkým o prípady jednotlivých občanov EÚ alebo podnikov. Ja viem, že pred dvomi rokmi, keď sme začali hovoriť o možnom zriadení Európskeho úradu pre prácu, niektorí mali určité pochybnosti ohľadne pridanej hodnoty ďalšej európskej agentúry. Náš návrh už vtedy objasnil, že my chceme zriadiť agentúru, ktorá bude mať operačné úlohy, ktoré zatiaľ neboli na európskej úrovni vykonávané a o toto v tomto nariadení práve ide. Tento úrad pre prácu bude mať pridanú hodnotu práve pokiaľ ide o každodenné vymáhanie pravidiel mobility práce a takisto sa otvoria aj možnosti pre férovú mobilitu práce v rámci hraníc Európskej únie. Ako náhle sa to príjme, táto komisia je pripravená urobiť prvé praktické kroky na to, aby Európsky úrad pre prácu bol fungoval, a to ešte do jesene roku 2019. Teším sa na vaše pripomienky v rámci tejto diskusie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz v mene výboru pre rozpočet ako prvý dostane slovo pán Jens Gajer. Máte minútu. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, vážená pani komisárka Tajsenová, kolegovia a kolegyne. Úrad pre prácu by sa mal venovať efektívnemu presadzovaniu európskeho práva, pokiaľ ide mobilitu práce, a to je dobré pretože to je vlastne z pohľadu do budúcnosti prvý kontaktný partner pre národné inšpek- pre inšpektoráty pre prácu, ktoré budú realizovať cezhraničné kontroly na to, aby sa vyhýbali dumpingu sociálnemu. Aj to je dobre. Takýmto spôsobom čestné podniky budú mať väčšiu ochranu zabezpečenú pred nelegálnou hospodárskou súťažou. Ale čo nie je pekné, je, že musíme ešte chvíľu čakať, pokým táto agentúra bude v plnej miere funkčná a hoci Napriek teda tomuto je to veľmi dôležitý krok dopredu. Boli by sme očakávali, aby to boli väčšie kompetencie pri kontrole tejto, tohto orgánu. Je smutné, že sa nám nepodarilo presadiť sankčné opatrenia proti členským štátom, ktoré nie sú ochotné spolupracovať. Takisto je tu aj slabé zaangažovanie sociálnych partnerov. To je takisto chybou. Pre mňa je ešte nepredstaviteľné, ako konzervatívno-liberálne frakcie a politické skupiny to mohli takýmto spôsobom opomenúť a my dúfame, že pokiaľ ide o ten spor ohľadne sídla tohto úradu, bude prevládať zdravý rozum, aspoň viac ako v prípade predchádzajúcich agentúr. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pani Deli za výbor TRAN. Ďakujem pekne. Európsky úrad pre prácu a jeho zriadenie je veľmi dôležité, je to nepostrádateľné. Európska únia zatiaľ funguje iba v textoch a nie v realite a to už stačilo. Dajme si prostriedky na to, aby sme vymáhali predpisy, ktoré máme a urobme konečne koniec sociálnemu dumpingu. Tento úrad zabezpečí pomáhať e, firmám, kde sú cezhraniční zamestnanci na to, aby takto mohli legálnym spôsobom pracovať. Európska únia by takýmto spôsobom reálne mala konať práve v prospech práv zamestnancov v Európskej únii, aby sa tieto dodržiavali, aby tu bol voľný pohyb osôb, aby to skutočne bola príležitosť. Úrad pre prácu Európsky by takýmto spôsobom mohol koordinovať inšpekcie na celom území a dohliadať na to, aby sa dodržiavali sociálne pravidlá, ktoré sú v platnosti. Kolegovia a kolegyne idú samozrejme prvý krok dopredu, pokiaľ ide o sociálnu Európu, pretože v súčasnosti to síce funguje v textoch, ale nie v realite, ktoré sa nerešpektujú a toto nemôže už ďalej pretrvovať a dúfam, že to prestane. Kolegovia a kolegyne, dúfam, že my všetci budeme hlasovať v prospech tohto textu a to veľkou väčšinou. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo pán Zambacký za výbor Júri, nech sa páči. Ctení kolegovia, kolegyne, hovoríme tu opäť o témach ohľadne sociálneho dumpingu a podobne. A tento návrh máme pred sebou, aby sa vytvorila agentúra, ktorá by teda neokliešťovala moci národných štátov tak a ide tu predovšetkým o, o to, aby západoeurópske štáty e, nekonali takým spôsobom, aby toto už bolo v budúcnosti na úkor e, východoeurópskych štátov. Treba takisto sa pozrieť aj na úroveň hospodárstiev jednotlivých členských štátov a takisto treba urobiť všetko preto, aby sa dodržiavali férové princípy v našej spoločnosti a skutočne by bolo veľkou výhodou, ak by sa takýmto spôsobom podarilo vyriešiť veľké problémy, hoci ešte stále nemáme doriešenú otázku sídla tejto agentúry. Bolo by dobré, aby to bolo v štáte, kde ešte agentúra nie, napríklad Bulharsko. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Pavel, máte e, slovo v mene výboru LIBE. Ďakujem pekne. E, ja by som chcel povedať, e, pozdraviť dvoch priateľov, ktorí sledujú túto diskusiu. Vážená pani komisárka, ďakujem pekne za vašu prítomnosť, za našu spoluprácu. Chcel by som takisto zablažovať všetkým tým, ktorými som spolupracoval, ako aj s rumunským predsedníctvom, to, že sa nám podarilo zavržiť tieto rokovania v čase menšom ako jeden rok. Budúcnosť tohto úradu pre prácu bude spočívať vo veľmi dôležitej úlohe a komisia už spomenula niektoré z tých problémov, ktoré sa takýmto spôsobom vyriešia na základe zriadenia takejto agentúry alebo úradu. Chcel by som, aby tento úrad bol e, so sídlom v Rumunsku. Máme samozrejme na to pádne argumenty. E, v našom e, štáte máme systém, ktorý zabezpečuje transparentnosť takú ako v žiadnom inom členskom štáte a chceli by sme samozrejme podporovať cezhraničnú spoluprácu alebo výmenu údajov, pokiaľ ide o zasielanie pracovníkov. Ja si myslím, že takýmto spôsobom sa kvalifikuje náš naša krajina na to, aby sa ponúkli patričné záruky na to, aby keď sa ponúkne sídlo v našej krajine, prinesieme veľké dobré výsledky, tak ako to urobilo predsedníctvo Rumunska. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Sole, v mene výboru FAM. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vytvorenie Európskeho úradu pre prácu je krokom dopredu, pokiaľ ide o ochranu práv zamestnancov, ako aj vymožiteľnosť e, ustanovení v oblasti pracovného práva pre tých zamestnancov, ktorí využívajú mobilitu. E, ako za, spravodajca z výboru FEM by som si želal, aby viaceré z týchto návrhov, ktoré boli predložené v rámci nášho stanoviska, boli skutočne bývali zapracované, ako napríklad zavedenie doložky, ktorá by zabezpečovala genderový mainstreaming alebo potrebu, aby sa urobilo hodnotenie genderového dopadu predtým, než sa urobí viacročné programovanie takisto aby tu bol v kontek spolupráca s EAG, nie len teda s Eurostatom, pokiaľ ide o prípravu štatistických údajov, zabezpečenie genderového hodnotenia problémov, ako aj zbieranie údajov, ktoré s touto oblasťou súvisia. A v každom prípade treba zabezpečiť to, aby bola zabezpečená rodová rovnosť práve pokiaľ ide o kompozíciu tohto úradu a jeho poradných orgánov. V každom prípade podporujeme túto správu a dúfame, že tento úrad začne fungovať čo možno najskôr. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pán Kaza za EPP. Nech sa páči, minúta 30. Ďakujem vám pekne za slovo, pani predsedajúca. Dovolte mi poďakovať spravodajcovi za vynikajúci výsledok. Tento Výsledok sa nám podarilo dosiahnuť ešte v rámci tohto legislatívneho obdobia. Je to naozaj veľmi dôležité, lebo dosahujeme spravodlivejšiu, sociálnejšiu Európu práve prostredníctvom tejto iniciatívy. Je to ďalší úspešný príbeh o implementovaní Európskeho piliera sociálnych práv. V tomto smere treba povedať, že je to naozaj aj veľký úspech a tie príležitosti, ktoré ponúka jednotný trh, sa v tomto smere naplno využívajú. Európsky, um, Európsky orgán pre uh, prácu, pre, pre Európska pracovná agentúra bude výborným nástrojom, ktorá dokáže uľahčovať mobilitu pracovných síl v Európe a bojovať proti zneužívaniu pracovných síl. Bude tu zároveň na to, aby sme dokázali podporovať a napomáhať spoluprácu medzi členskými štátmi a zároveň budeme účinnejšie presadzovať tie zákony, ktoré musia platiť. Na to, aby sa nám to podarilo, potrebujeme jasné a spravodlivé podmienky a pravidlá, ktoré musia byť adekvátne presadzované v praxi. To je ale možné len v prípade dobrej synergie a spolupráce medzi orgánmi členských štátov. Nemali by sme zabudovať, zabúdať na to, akú veľmi dôležitú úlohu v tomto procese zohrávajú európsky sociálni partnery. Vieme, že spoločný trh je centrálnym pilierom Európskej únie. A vidíme, že mobilita pracovných síl je niečo, čo zažívame každý deň milióny, milióny Európanov dennodenne pracujú v inom členskom štáte alebo dochádzajú za prácu v inom členskom štáte. Ďakujem pekne. Ďalej má slovo pán Pirinský v mene socialistov a demokratov. Ďakujem pekne. Pán, pani predsedajúca, vážená pani komisárka, Európsky orgán práce zohráva dôležitú úlohu preto, aby sme bojovali proti zneužívaniu práce, zabezpečili účinnú mobilitu pracovných síl a bojovali proti zneužívaniu pracujúcich. Je to až eh, taká vlajková loď tejto iniciatíve, Začalo to v roku 2017, minulý rok v marci to pripravila komisia v podobe návrhu a vďaka intenzívnej práci parlamentu a rady sme sa dostali dnes e, k momentu, kde to e, v rekordnom čase schvalujeme. Je preto vitálne dôležité, aby sme dokázali európsky pilier sociálnych práv presadiť do každodennej reality, aby to fungovalo pre každého európskeho občana bez ohľadu na to, odkiaľ pochádza. <clears throat> Zároveň je dôležité, aby sa stala takým majákom pre dosahovanie e, špičkovej konkurencieschopnosti európskych podnikov a to práve na základe plne funkčného sociálneho partnerstva, kolektívneho vyjednávania a environmentálnej udržateľnosti. A e, mali by sme bojovať proti tomu, aby sa podnikatelia nezameriavali len na krátkodobé využívanie pracovných síl a nezneužívali, nedeformovali pracovný trh, ale aby sme položili skutočné základy a fungovali tak, ako to je optimálne. Zároveň, aby sme dokázali sa angažovať tam, kde môžeme podporovať vysokoproduktívnu a udržateľnú prácu je dôležité, aby sme sa plne angažovali my tu v tejto snemovni a podporili spustenie Európskeho orgánu práce už tento rok na jeseň, aby sa to stalo vysokoprofilovým podujatím, ktoré môže e, nanovo vybudovať skutočne sociálnu úniu s veľmi pevným sociálnym štátom ako jediným možným spôsobom, ktorým budeme poskytovať občanom dôstojnú prácu, a dôstojné podmienky práce a takýmto spôsobom budeme bojovať proti eh, nestabilite a neistote na trhu práce. A zároveň by som sa rád pridal eh, k tým, ktorí gratulujú pánovi Lenersovi za vynikajúcu prácu, ktorá sa mu podarila pri tvorbe jeho správy. Ďakujem pani Tysonovej, komisárke, za jej angažovanie ako aj rade a všetkým, ktorí prispali k tomuto úspechu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. V mene ALDE pani Harkin dve minúty. Dovolte mi poďakovať spravodajcovi za jeho veľmi konštruktívny prístup tieňovým spravodajcom spolu legislatívnym orgánom, rade a pani Tajsenovej z komisie. Keď sa pozerám na tento návrh, e, tak na počiatku som mala niektoré otázky, ktoré sa týkali jeho predanej hodnoty a dopadu, ktoré by to malo na, na, na Európsku platformu pre nedostatočne odmeňovaných pracujúcich v Európe. A tento legislatívny nástroj zabezpečí nevyhnutnú spoluprácu, zosúľadovanie aktivít, tak aby sme dokázali vybudovať účinný a efektívny orgán práce. Ďalšia otázka, ktorú som mala na počiatku, bolo to, aké problémy sa snažíme vyriešiť. A tento legislatívny nástroj dokáže vyriešiť tieto problémy. Sloboda pohybu osôb a pracujúcich funguje. Ale z času na čas sa vždy objavujú nejaké témy, ktoré podkopávajú dôveru v tento systém a zároveň spochybňujú eh, spravodlivosť celého systému. Tieto otázky podľa mňa si vyžadujú nezávislý orgán, ktorý to bude preskúmavať a ktorý bude posilňovať eh, eh, operatívny charakter spolupráce medzi členskými štátmi a zabezpečí účinnú mediáciu cezhraničných sporov a uľahčí, ujedna, uľahčí urovnávanie sporov. Myslím si, že tento legislatívny návrh vyrieši mnoho týchto problémov, ktoré pomôžu vyriešiť tú dennodenný e, charakter a problémy, ktoré vyvstávajú z výmeny pracovných stiel takýmto spôsobom podporíme slobodu pohybu pracovných síl v Európe pre všetkých európskych, európskych občanov, uľahčíme spoluprácu medzi všetkými členskými štátmi a zároveň nám to pomôže obnoviť dôveru v tento systém, dôveru medzi členskými štátmi a občanmi toto je asi moje posledné vystúpenie. Nie je to moje posledné vystúpenie v parlamente, ale jedno z posledných vystúpení v parlamente. A som veľmi rada, že môžem povedať, že som bola súčasťou tohto týmu, ktorý pomohol dotiahnuť dokonca e, tento legislatívny návrh, ktorý podporí slobodu pohybu pracovných síl a zároveň zabezpečí občanom e, istotu, že tomuto systému môžu dôverovať a veriť mu. Ďakujem veľmi pekne. Pani Kari, nech sa páči, v mene Gwen Gell, minúta a pol. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj za vystúpenia kolegov, ktorí sa už vyjadrili. Tisícky pracovných ľudí pracujú v neférových pracovných podmienkach, nízke mzdy, e, bez zmluvy, e, bez adekvátnych pracovných podmienok, bez rešpektovania ich práv. Častokrát robia viacero prác naraz, len aby dokázali prežiť. Sociálny dumping je tá temná stránka jednotného trhu. Na jednotnom trhu sa práva firiem nachádzajú vysoko nad právami pracujúcich. Profit má vysoko vyššiu prednosť než eh, záujmy pracujúcich a jednotný trh posúva a eh, tieto priority príliš ďaleko od bežných ľudí, od ich problémov a potrieb. Tisícky ľudí musia znášať dôsledky tohto všetkého a želiajú riešenia. Očakávajú od nás, že urobíme niečo, čo bude účinné a čo pomôže bojovať pri sociálnemu dumpingu tak aby sme dokázali zabezpečiť dôstojné pracovné podmienky. Ale akú odpoveď dostávajú do Európskej únie? Len viac Európskej únie, len e, ďalšie budovanie európskych orgánov, ktoré budú čerpať zdroje a budú vytvárať ďalšiu byrokraciu. Autentická odpoveď mala byť menej Európskej únie a viac právomoci pre občanov. Ale my máme stále viac Európskej únie, viac právomoci pre Európsku úniu a to nie je správna odpoveď. E, my nepotrebujeme viac európskych orgánov a agentúr Potrebujeme, aby sa ich práva chránili viac a aby sa projekt jednotného trhu um, vrátil naspäť na ochranu jednotlivcov. Pani Auken, nech sa páči v mene zelených. Ďakujem veľmi pekne. Uh, ja naopak chcem viac Európskej únie a chcem väčšie uh, právomoci pre orgány jednotného trhu, ktoré budú napomáhať národným orgánom ktoré, aby, aby sme účinnejšie bojovali proti sociálnemu dumpingu práve prostredníctvom inspekcií. Milióny Európanov pracujú v iných krajinách ako krajinách svojho pôvodu, prispievajú tak k sociálnemu zabezpečeniu a výberu daní, ale sú asi menej chránení, keď prídu o svoje pracovné miesto. Ľudia pracujú, aby prežili, oni nepracujú preto, aby podvádzali. A preto je dôležité, aby sme sa vysporiadali s tými prípadmi, ktoré na cezhraničnej úrovni e, vidíme napríklad tých 200 filipínskych e, vodičov, ktorých je zamestnávaných v takmer otrockých podmienkach. Takže potrebujeme naozaj veľmi dobré podmienky a účinnú ochranu ehm, a účinnú ochranu dánskeho sociálneho modelu. Samozrejme chceme posilniť ELA, Európsky orgán práce, viac, aby sme dali možnosť európskym občanom priamo sa obracať na tento orgán. Toto sa nám nepodarilo, ale je tu mnoho ďalších iných prvkov, ktoré samozrejme podporujeme. Pán Papatakis, na jednu minútu, nech sa páči. Orgán dohľadu eh, nad pracovným trhom v Grécku sa snaží kontrolovať všetky oblasti eh, práce, eh, aspoň raz ročne, všetky pracoviská, a aj napriek tomu stále nedokáže vyčerpať všetko. Stále vidíme, že e, to nedokáže práve preto, že bol ukradnutý Európou a tie relikty, tie pozostatky inšpektorátu práce teraz slúžia e, na to, aby sme nad tým vystávali Európsky orgán práce. To má byť výsledok tohto nového európskeho mechanizmu, aby sme multiplikovali mobilitu pracovných síl a posilnili ju, pretože Európska únia hovorí, že len 700 tisíc ľudí v Európe prechádza z jedného štátu do druhého za pracovnými príležitostiami, takže v podstate podporujete čiernu, nedeklarovanú, nepriznanú prácu na základe neoficiálneho a, a, nefor, a, a neformálne ukotveného piliera. A, ehm, a práve nie sú tu žiadne minimálne pravidlá, ktoré mali byť rešpektované a toto rozhodne zachádza proti e, záujmom pracujúcich, takisto e, to bude viesť k tomu, že nakoniec pracujúci e, ľudia v Grécku podporia komunistickú stranu Grécka, aby sa dostali z tejto pracovnej džungle. Ďakujem pekne a vítajte pani komisárka, ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, mobilita pracovných síl je jedno zo základných práv máme tu vyslaných pracovníkov, cezhraničných pracovníkov, máme tu ľudí, ktorí môžu tráviť celé roky tým, že pracujú v inej krajine, v inej krajine, ako odkiaľ pochádzajú. A parlament, rada a komisia už mali mnoho diskusí o právach mobilných pracovníkov. Diskutovali sme o balíčku o mobility a takisto sme diskutovali aj o smernici o vysielaní pracovníkov. Koordinovali sme systémy sociálneho zabezpečenia a takisto sme vytvorili jednu veľkú platformu pre spoluprácu členských štátov v oblasti čiernej práce. To sú častokrát veľmi kontroverzné diskusie, ktoré máme. Je tu mnoho pochybností, ktoré o tomto môžeme mať, práve preto, že právny systém je k dnešnému dňu veľmi komplikovaný a teda myšlienka toho, že by sme vytvorili Európsky orgán práce, ktorý by mal podporiť um, ľudí pracujúcich v tom, aby pochopili, aké majú práva, aby mohli účinnejšie presadzovať, je vynikajúci nápad. Naozaj potrebujeme takýto orgán. No ale v týchto diskusiách sa objavovali myšlienky na to, aby napríklad tento orgán dostal silné monitorovacie právomoci. A ja by som chcela povedať, že hoci naozaj veľmi podporujem tie podporné funkcie ELA, tak som proti Um, proti auditným a monitorovacím právomociam. Mali by sme pomôcť firmám uplatňovať právo a pochopiť, ako právo funguje. To platí najmä pre malé a stredné podniky. A nemali by sme rovno nad nimi vykonávať autoritatívny dohľad. Ďakujem pekne. Pani Breso na jednu minútu, nech sa páči. Merci. Ďakujem. Vytvorenie Európskeho orgánu práce je veľkým úspechom našej skupiny v rámci Európskeho parlamentu a je to prvý výsledok podpory piliera sociálnych práv. Už sú to roky, čo sa snažíme v tomto zmysle a je to preukázanie toho, že náš záväzok smerom k sociálnej správde v Európe je správny a konkrétne pracujeme na zlepšení životov občanov a snažíme sa im pomôcť pri hľadaní práce nový orgán alebo orgány budú predstavovať dôležité nástroje z pohľadu zabezpečenia väčšej rovnoprávnosti práv, práva na mobilitu, práv únie, vrátanie tých cezhraničných a podporiť členské štáty v rámci boja proti sociálnemu dumpingu, ďalej šedej, sivej práci, nedeklarovanej a takisto bude riešiť otázku vysielaných pracovníkov. Takisto chcem pripomenúť komisii, že pre parlament bude nevyhnutné zúčastniť sa na voľbe sídla, pretože tak ako v prípade EMA, agentúry pre lieky, e, my máme spoločnú kompetenciu, takže budeme rozhodovať, chceme rozhodovať vo veci sídla. Pán Kalve Šambon, minúta. Ďakujem pekne za slovo. Pani predsednička, pani komisárka, ešte raz sa vystúpim, lebo som drogovo závislý na európskej sociálnej politike. A chcem vám len povedať, že toto sa priamo podpisuje pod tú líniu, ktorá vytýčila komisárka ešte na záver predchádzajúcej diskusie. A je tam naozaj obrovské úsilie, ktoré vyvíjame práve na koniec nášho mandátu. Tak parlament, ako aj komisári, aby sme dokázali vyvinúť nátlak na radu. A rada by naozaj Eh, mala podporiť budovanie Európsky, Európy, ktorá je sociálna, ktorá sa pozitívne vyvíja. <clears throat> Chcem poďakovať spravodajcovi a všetkým deným spravodajcom za všetko, čo pripravili. Áno, to by mohlo byť dokonalé, je to obrovský krok smerom k tomu, aby sme uľahčili mobilitu pracovných síl, smerom k tomu, aby sme dokázali vykonávať dohľad nad zneužívaním podmienok na pracovnom trhu a aby sme korektne uplatňovali európske minimálne štandardy a práve preto to treba len privítať a podporiť na úrovni tohto parlamentu. Pán Van den minúta 30. Eh, Ďakujem, pani predsedajúca. Kolegyne, kolegovia, aby sme zabezpečili spravodlivú súťaž medzi eh, domácimi a zahraničnými pracovníkmi, to leží mnohým na srdci. Ľudia o tom často hovoria. Cezhraničné sociálne podvody ovplyvňujú našich občanov na každodennej báze, napriek tomu, že vieme, čo presne máme robiť. Právne medzery sú evidentné. Problém je, že sú tu členské štáty, ktoré nevykonávajú účinnú kontrolu situácie. A nešťastným dôsledkom tohoto je, že sila vnútorného trhu klesá, napriek tomu, že ju potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým. Ja som zo západného Flámska, sú tam spoločnosti, firmy, ktoré prosia, prosíkajú o dobrých, kvalitných pracovníkov a kdokoľvek príde, vítajú ho otvorenou náručou. Takýmto spôsobom dokážu potom podporiť prosperitu, ale mobilita môže byť udržateľná len v prípade, že je spravodlivá a tam e, tlačí ten kameň. E, mnoho ľudí má pocit, že rôzni, e, ktorí fungujú na divoko, rôzni, teda, teda na, na divoko dokážu obísť ten systém a vyťažiť z neho. Keď sa zamýšľame nad Európskym orgánom práce, máme možnosť, ako tieto veci meniť, ako zabezpečiť rýchlu výmenu informácií medzi členskými štátmi a predchádzať tak podvodom. Na začiatku volebného obdobia nám slúbili, kolegyne, kolegovia, sociálny balíček v eh, znamení trojitého A, trojačkovi, ale chceme Európsku úniu, kde sociálny aspekt bude mať ešte väčšiu dôležitosť. Komisárka Tysonová veľa spravila v tomto ohľade. Musíme zmenšiť nerovnosti medzi občanmi a to posilný európsky projekt. Pán Balas. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážená pani komisárka, áno, treba podporiť zriadenie tohto orgánu pre prácu na európskej úrovni, pretože to je krok dopredu a netreba negociovať v tejto oblasti. Ale treba si povedať, že nachádzame sa v zmierovacom procese, pokiaľ ide o tému regulácie a takisto pokiaľ ide o boj proti podvodom a preto potrebujeme ďalšie kroky dopredu a sám za seba by som povedal, pokiaľ ide o budúcnosť, vidím tu tri kroky inšpekcia európska pre prácu, ktorá by mohla konkrétne sankcionovať tých, ktorí podvádzajú nielen pokiaľ ide o finančnú otázku, tak ako to existuje v niektorých štátoch národných, ale takisto aj pokiaľ ide o trestnú zodpovednosť, pretože vidíme, že musí strach zmeniť zmýšľanie a niektorí podvodníci dnes, ktorí organizujú sociálny dumping, musia jednoducho si uvedomiť, že ak budú takto postupovať, tak jednoducho budú musieť osobne znášať následky. A takisto treba, aby Európska komisia na stôl predložila elektronickú kartu sociálneho zabezpečenia, ktorá by bola reálnym nástrojom portability svojich práv. Takže to je ten prvý krok z viacerých a u treba urobiť viac, treba bojovať proti sociálnemu dumpingu, to musí byť iba zlá spomienka a nerealita. Pani Olfskov, nech sa páči, máte minútu. Uh, Ďakujem pekne. E, pani komisárka, v máji minulého roku tu bola dohoda ohľadom smernice o vysielaných pracovníkoch. To bol veľké víťazstvo pre mnohých zamestnancov, ako aj pre odbory. Rovnaká mzda za rovnakú e, prácu na rovnakom mieste. Teraz je tu požiadavka, aby členské štáty túto smernicu aj patričným spôsobom implementovali a aby sme zarušili follow-up Európsky orgán práce je e, veľmi dôležitým rozhodujúcou časťou teda tej mozaiky. Zabezpečí lepšiu výmenu informácií medzi členskými štátmi v tomto ohľade. E, vieme, že je tu tak veľa nezrovnalostí a tak veľká miera podvodov, pokiaľ ide o vyplácanie sociálnych dávok, že bez výmeny informácií sa nepohneme ďalej a nevyriešime to. Potrebujeme dobre fungujúce systémy sociálneho zabezpečenia a môžeme prispieť k tomu, zaručiť, e, že ľudia nebudú sedieť takové na dvoch stoličkách, e, keď sú aktívni alebo teda pracujú vo viacerých krajinách. Je dobré, že je tu e, istý kompromis, dobré, že akceptujeme vnútroštátne kompetencie. Ešte by som sa rada, rada poďakovala za spoluprácu v rámci tohto volebného obdobia a teraz prerušená definitívne. Ďakujem pekne. Máme tu 5 prihlásených do spontánnej rozpravy. Je tu trochu hľuk, takže požiadam tých, ktorí budú hovoriť, začneme s pani Šojdrov, aby hovorili hlasnejšie. Nech sa páči, máte minútu. Merci beaucoup, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Najskôr by som sa chcela poďakovať a pogratulovať pani komisárke a takisto našemu spravodajcovi, kolegovi Lenersovi, pretože si myslím, že dosiahli dobrú dohodu. Nie som priaznivcom vzniku nových agentúr, ale chcem povedať, že tento orgán má istý potenciál riešiť problémy na vnútornom trhu, s ktorými sa potýkame a vynútiť európske právo tam, kde sa ho zatiaľ vynútiť nepodarilo. Napríklad sa spolieham na ochranu proti protekcionistickým opatreniam, ktoré niektoré štáty zavádzajú. Myslím, že nemusím ani e, menovať Loa Macron, Loa Milo a Ďalšie, myslím, že pri implementácii bude potrebné sledovať, aby skutočne nedošlo k prekrývaniu s činnosťami iných agentúr a orgánov. Bude treba zaistiť, aby účasť inšpektorov bola skutočne dobrovoľná a aby členské štáty rešpektovali postavenie, ktoré majú mať e, tie zodpovedné orgány v danom štáte. Ďakujem. Kolegovia a kolegyne, ešte tu máme e, E, prihlásených do spontánnej rozpravy. Prosím vás, buďte tichúčko. Pani Tomašič. Essayez trouver un micro, madame, s'il vous plaît. Nájdete si mikrofón, ktorý funguje, poprosím vás. Hvala lepa, gospođo predsedavajuća. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Podporujem práva zamestnancov a vytvorenie sociálnej klímy, v ktorej bude bežné a normálne rešpektovať takéto práva. V niektorých častiach Európy tomu tak nie je. Napriek kvalitným zákonom a byrokratickým snahám ešte viac doplniť a vylepšiť, tak povedzte, je to úpravy. Ako je to možné? Administratívne orgány jednoducho nie sú zárukou dodržiavania práv zamestnancov. Práve opačne. O čo viac zákonov a byrokracie máme, o to horšie je ochrana zamestnancov. Nepodporujem zriadenie takéhoto orgánu, pretože to znamená len viac byrokracie a viac bojov proti neefektívnym vnútroštátnym orgánom. Niekto to bude musieť zaplatiť a budú to zamestnanci. E, nič z toho mať nebudú zo zriadenia takéhoto orgánu. Pani Kuneva. Prosím, buďte ticho, kolegovia, láskavo. Európsky orgán práce, to znie skvelé, ale čo povieme tisíckam zamestnancov, ktorí nedostávajú mzdy, ktorí nemajú sociálne zabezpečenie, ktorí nemajú poistenie, ani pokiaľ ide o eh, nejakú ochranu, bezpečnú ochranu rizik, teda zdravia pri práci, ktorí trpia eh, v rámci nastavených podmienok v Európskej únie a ktorí určite nepotrebujú tie znešené slova, ale potrebujú konkrétne opatrenia kedy bude Európsky orgán práce nejaký hodnotný. Bude to vtedy, ak nebude len kontrolovať a zaznamenávať nejaké porušenia, ale bude to v situácii, kedy skutočne bude ochraňovať zamestnancov pred zamestnávateľmi, ktorí e, hľadajú svoje obete e, zamestnancov, ktorí sú na dočasný, e, dočasný úvezok naozaj sa to zmení len, keď bude skutočne podporovať zamestnancov takýto orgán práce. Ďakujem pani Jasloviecka, máte minútu. Zadania novej... Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vytvorenie novej agentúry alebo orgánu. Poprosím o ticho v snemovni, vraví pani predsedajúca. Pani Jazlovecka pokračuje. Komisia zdôraznila niektoré tieto aspekty, zdôraznila práva a povinnosti pre tých, ktorí realizujú nábor zamestnancov na vnútornom trhu, spolupráca medzi členskými štátmi, medzi ich orgánmi, ale to je len časť kompetencií novej agentúry, respektíve orgánu, ktorý bude riešiť eh, protekcionizmus eh, a neferové vnímanie eh, pracovnej mobility v rámci Európy. Či sa to podarí, tak bude to závisieť od toho personálneho obsadenia, od tých, kto tam budú pracovať. Bude to závisieť od efektívnosti riaditeľa a tej